Dear colleagues from the Foreign Affairs Committee, we can now continue our meeting. Vážení kolegovia, mali by sme e, pokračovať v schôdzi. Máme pomerne veľa hlasovania. Teraz nebudeme hlasovať o bode 11, ale najprv o bode 16, pretože e, e, podpredsedkynia Ulrika Lunaček má o to včera požiadala Eh, ona totiž sa ponáhla na letisko do um, Rakúska. Ulrika, chceš niečo povedať? Áno, ďakujem pekne. Ďakujem vám všetkým za to, že ste súhlasili s menšou úpravou programu. Ako spravodajkynia pre Kosova musím povedať, že som rada, že budeme hlasovať o uzatvorení rámcovej dohody medzi Európskou úniou a Kosovom pokiaľ ide o všeobecné princípy e, účasti e, Kosova na našich programoch. Je to veľmi dôležité z hľadiska e, potreby priťahnuť Kosovo. Práve ide o kultúru a pred chvíľou sme hlasovali o kultúre. Ide o kultúrne školské väzby, ekologické, technické, vedecké. Ide o to, aby sme zbližovali ľudí a z časti e, to znamená, že, Európska, e, že Kosovo bude musieť e, prispievať do rozpočtu Európskej únie pri realizácii niektorých programov. To znamená, že je to veľmi dôležité z hľadiska vzájomnej integrácie únie a Kosova a chcela by som vás vyzvať, aby ste vedeli súhlas a dúfam, že získame širšiu podporu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Ulrika Lunaček. Máme nejaké ďalšie pripomienky? Ak nie, môžeme pristúpiť ku hlasovaniu. Pozmením sa návrh číslo 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. A teraz záverečné hlasovanie. Hlasujeme elektronicky e, o návrhu odporúčania. Končím hlasovanie. 45 za, 8 proti. Blahoželám Ulrike Lunaček. A teraz budeme hlasovať o ďalšom bode. Návrh stanoviska o stratégie pre Európu v oblasti vesmíru Jeffrey von eh, Orden je spravodajca. Chcete niečo povedať? Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcem poďakovať aj neviem spravodajcom za spoluprácu a verím, že budú e, sledovať mojim odporúčaniam, pokiaľ ide o hlasovací zoznam. Ďakujem pekne. Ďakujem, takže začíname. Kompromisný návrh číslo 1. Kto je za? Proti. Zdržali sa? Schválený. Pozmeň si návrh 2. Za? Proti. Zdržali sa? Zamietnutý. Kompromisný návrh 2. Za? Proti. Zdržali sa? schválený. Kompromisný návrh 3 za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmeňujúci návrh 12. Pán Jean za, proti, zdržali sa, prijatý 13 za, proti, zdržali sa, prijatý 14 za, proti, Zdržali sa? Overíme si to. Pozmeňujúci návrh číslo 14. Hlasujeme elektronicky, prosím. It's closed. Končím hlasovanie. Zamietnuté 29 e, za, 32 proti. 4 e, za, proti, zdržali sa. Schválený. Kompromisný návrh 5 za, proti, zdržali sa tiež schválený. Kom, e, číslo 6 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromisný návrh číslo 7 za, proti, zdržali sa, schválený. 34 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 35 za, proti, zdržali sa, schválený. A teraz elektronické hlasovanie o návrhu stanoviska ako celku. Nech sa páči. Dvaja poslanci chýbajú. Jeden chýba. Končím hlasovanie. Je to schválené 54 proti 6. Blahoželám pánovi spravodajcovi. A teraz e, ďalší bod. Je to bod číslo 12. stanovenie režimu úniu na kontrolu vývozu, transferu, sprostredkovania technické pomoci a tranzitu položek s dvojakým použitím. Mariete Šáke je spravodajkenia. Prajte si slovo? Nie. A potom by som rád pristúpil k trachovaniu ale chybami. Hlasovať hlasovací záznam. Aha, tu je. Pozmeňujem sa návrh 39 je nepripustný. Takže skvelý e, pozmeňujúci návrh číslo 40. E, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Veľmi mudro e, konate. 41. Ďalší výborný pozmeňujúci návrh. Kto je za? Kto je to? Čo je to za kolegu? Dobre, kompromisný návrh 1. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválený. A teraz e, pozmeňujem sa návrh 10. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 47 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Chcete to skontrolovať? Dobre, 47. Nech sa páči. Končím hlasovanie. Páne, ako ste mi to mohli urobiť? No už neviem. 48 za, proti, zdržali sa. Nikdy na to nezabudnem. Zjavne to je zamietnuté. 60 za, proti, zdržali sa E, nevie, neviem to určiť, takže overíme to. 60. Konec hlasovania. 45 zjavne zemetnuté. 61 za, proti. Zdržali sa. Zemetnutý. Kontrola. Dobre, 61. Overíme si to. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 32 proti 28. Je to prijaté. 63 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 65 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 66 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 67 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 68 a 69 za, proti, zdržali sa. Skontrolujme to. Otváram hlasovanie. Končím. Zamietnutý. 13 za, proti, zdržali sa, schválený. 70, nie, 13 sa schválila, takže 70 odpadáva. 71, 72 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 14 za, proti, zdržali sa, schválený. 73 za, proti, Zdržali sa? Overíme to. Konec hlasovania. Schválený. 74 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutí. 75 a 76 za. Proti zdržali sa, schválený. 78 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 15 za, proti, zdržali sa, schválený. 80 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 16 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 81 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 82 e, za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 84 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 85 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 93 za, proti, Zdržali sa? Navrhujem, aby sme to skontrolovali. E, návrh od kolegu Danžana. Konec hlasovania. Zemetnutý. 94 za, pro, proti, zdržali sa, schválený. 17 za, proti, zdržali sa, schválený. 100, pani Lezingová. Za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 102 za, proti, zdržali sa, schválení. 103 za, proti, zdržali sa, schválení. 104 za, proti, zdržali sa. Overíme si to. 104. Konec hlasovanie. 40 proti 23. Schválené. Čo nefunguje? Vaše zariadenie? Áno, práve prichádza technik. Ale aj tak by to neovplyvnilo výsledok, lebo je to zjavne schválené. 105 za, proti, zdržali sa, schválený. 106 za, proti, Zdržali sa? Musíme to skontrolovať. 106. Elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 107 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 108 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 109 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 19 za, proti, zdržali sa, schválený. Sto osemnáct za, proti, zdržali sa. EPP vôbec nereaguje. Poprosím e, kontrolu 118, nech sa páči. Končím hlasovanie. Zemetnutý. 119 za, proti, zdržali sa. Overíme si to. 119, nech sa páči. Koniec hlasovania. Zamietnutý. Aj toto je zamietnuté. 120 za. Proti. zamietnutý. Dobre, skontrolujme si to. 120, nech sa páči. Konec hlasovania. Zemetnutý. 121 za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmeňu sa návrh 20 za, proti, zdržali sa, schválený. 21 za, proti, zdržali sa, elektronické hlasovanie kontrola, nech sa páči. Konec hlasovanie. Jednoznačne schválené. 22 za, proti, zdržali sa, schválenej. 23 za, proti, zdržali sa, schválenej. Sto tridsať Prepačte, 137 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 138 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Dobre. 138. E, elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. Jednoznačne je to zamietnuté. 24 za, proti. Zdržali sa? Zamietnutí. 139 za, Proti? Zdržali sa? 139. Otváram hlasovanie. Kontrolné hlasovanie. Končím hlasovanie. Predstavte si, zamietnutý. Sto štyridsať za, proti zdržali sa zamietnutí. 142. Nie ešte ďalšie od pána Martina 140. Dva za, proti, zdržali sa, schválení. 25 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 145 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 146 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 147 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 148 za, proti, zdržali sa schválení. To znamená, že pozmeňujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa schválení. 27 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 28 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 29 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 2 za, proti, zdržali sa, schválení. 3 za, proti, zdržali sa, prijatí. 30 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 31 za, proti, Zdržali sa? Schválený. To znamená, že ideme na 32. Za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 33. Za, proti, zdržali sa, schválený. 5. Za, proti, zdržali sa, schválený. 32. Za, 34. Za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 35. Za, proti, zdržali sa, schválený. 36. Za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 37 za, proti, zdržali sa, schválení. 6 za, proti, zdržali sa, skontrolujeme to, číslo 6, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 7 za, proti, zdržali sa, schválený, 8 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, 38 za, proti, zdržali sa, schválený. A teraz záverečné hlasovanie o stanovisku v e, upravenom znení. Nech sa páči. Končím hlasovanie. Je to schválené 49 proti 10. Blahoželám pánovi spravodajcovi. Now we come to... Teraz prejdeme k bodu číslo 13. Riešenie porušenia ľudských práv v súvislosti s vojnovými zločinmi a zločinmi proti ľudskosti vrátane genocídy. Spravodajca je pán Preda. Pán Preda, chcete niečo povedať?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 prijaté. 76, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Musíme si to overiť. 76, kto je za. Kto je proti. A teda končím hlasovanie, to je prijaté. 78, kto je za. Kto je proti? Zdržali sa prijaté. 83, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 84 za, proti, zdržali sa prijaté. 85, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 90, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 12, to je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 13, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 14 za, proti, zdržali sa prijaté. 15, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 107 za, proti, zdržali sa prijaté. 109, pán Preda, kto je za, prijaté, proti, zdržali sa prijaté. 110 za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz 16, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 17 za, proti, zdržali sa prijaté. 80 po častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 80, druhá časť, overme si, otváram hlasovanie. Jeden kolega chýba. Končím hlasovanie prijaté. 82 za, proti zdržali sa prijaté. Kompromis 18 za, proti zdržali sa prijaté. 118 za, proti zdržali sa prijaté. 120 za, proti zdržali sa. Overme si to. 120 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 122 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 19 za, proti, zdržali sa prijaté. 125 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 128 za, proti, zdržali sa prijaté. 130 za, proti, zdržali sa prijaté. 131 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 132 za, proti, zdržali sa, prijaté. 137 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 20 za, proti, zdržali sa, prijaté. 141 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 143 za, proti, zdržali sa, prijaté. 21 za, proti, zdržali sa, prijaté. 139 za, proti zdržali sa prijaté. Kompromis 22 za, proti zdržali sa prijaté. 145 za, proti zdržali sa zamietnuté. 149 za, proti zdržali sa prijaté. 153 za, proti zdržali sa Overme si 153. Končím hlasovanie. Prijaté. 54 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 155, 167 a 171 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 156 za, proti, zdržali sa, overme. 156. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 23 za, proti, zdržali sa. Prijaté. Teraz 159 za, proti zdržali sa prijaté. 24 za, proti zdržali sa prijaté. 25 za, proti zdržali sa prijaté. Kompromis 26 za, proti zdržali sa prijaté. 72 za, proti zdržali sa prijaté, 74 za, proti zdržali sa prijaté, 73 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 27 za, proti, zdržali sa, prijaté. 171 za, proti, zdržali sa, prijaté. 172 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 28 za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz na návrh 76, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 170 Už to bolo prijaté, takže kompromis 29 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 30 za, proti, zdržali sa prijaté. 31 za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijaté. 2 za, proti, zdržali sa prijaté prijaté. 3 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 23 za, proti, zdržali sa prijaté. 24 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 27, pán Korál vypadáva to, 13. 28. Tak to je za, to je proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 6, to je za, to je proti, zdržali sa, prijaté. 32. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 33 za, proti, zdržali sa, prijaté. 34 za, proti zdržali sa prijaté. 35 za, proti zdržali sa prijaté. 36 za, proti zdržali sa Overme si to. 36. -ku. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 37 za, proti zdržali sa prijaté, 38 za, proti zdržali sa prijaté, 40 za, proti zdržali sa zamietnuté, 41 za, proti zdržali sa prijaté, kompromis 7 za, proti zdržali sa prijaté, Teraz pozmeňujúci návrh 45. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 44 za. Proti zdržali sa? Prijaté. 46 za. Proti zdržali sa? Prijaté. 47 za. Proti zdržali sa? Prijaté. sedm až pokiaľ? 47 až 54 unblock, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 1 za, tiež, najprv si to musíme overiť, takže pozmeňujúci návrh, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Dvojka za, proti, zdržali sa prijaté. Trojka za,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 Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 11 za, proti, zdržali sa, prijaté. 12 za, proti, zdržali sa, prijaté. Takže kon... finálne hlasovanie, otváram hlasovanie. jeden kolega chýba. Zobuďte sa, prosím. Končím hlasovanie. Gratulujem spravodajcovi. Teraz prejdeme k bodu číslo 14. Odporúčania pre radu 72. zasadnutiu Valnej zhromažnej organizácie Spojených národov. Spravodajca je pán Kovačev.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 Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. 52 dvoch časti, častiach. Prvá časť, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Druhá časť, kto je za? to je proti? Zdržali sa zamietnuté. 52 druhá časť. Otváram hlasovanie. Chýbajú dvaja kolegovia. Končím hlasovanie. Prijaté. 54 pani Lochbiller, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijaté. 65 za, proti, zdržali sa prijaté. 66 za, proti, zdržali sa. Povedal by som, že prijaté. Kompromis 4, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 5 za, proti, zdržali sa prijaté. 75 za, proti, zdržali sa. Overme si 75 ku. zamietnuté. 74 za, proti, zdržali sa. Žiadna reakcia, viaceré skupiny, nikto nič. 74 overme, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 76 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 6, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 81 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 82 za, proti, zdržali sa, prijaté. 84 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 83 za, proti, zdržali sa. Overme 83. Otváram hlasovanie. Zdá sa, že nefunguje zariadenie. Technika po- potrebujeme. Okay. In the meantime, the technician can work. So it's 83. Who's in favor? 83. Kto je za? Kto je proti? Ako hlasovali liberáli? Toto je to prijaté. Už funguje zariadenie. The votes in the moment, so. It's 83. Yeah, but now the machine is working. Už funguje zariadenie, tak budeme hlasovať. Chýbajú nám traja kolegovia. Končím hlasovanie. prijaté. Osemdesiat kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 85 za, proti, zdržali sa, prijaté. 85K overiť, v poriadku. 85K overme. Končím hlasovanie. 28, 28. Tak je to zamietnuté. Osemdesiat šesť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 88 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 90 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Treba to overiť. 90 overujeme. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 89, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 92 za, proti, zdržali sa, prijaté. 97 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 94 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 95 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 93 za, proti, zdržali sa. Overme si 93. Končím hlasovanie, prijaté. 96 za, proti, zdržali sa. Prijaté. 101, 114, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijaté. 111, kompromis 8, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 111 za, proti, zdržali sa prijaté. 245 za, proti, zdržali sa prijaté. 116, 117 za, proti, zdržali sa prijaté. 115 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 118, 119 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 10, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 131 za, proti, zdržali sa prijaté. 132, 133, kto je za, kto je proti, zdržali sa prija- zamietnuté, 134 za, proti zdržali sa prijaté, 135 za, proti zdržali sa prijaté. 136, 137 za, proti zdržali sa zamietnuté, 138 za, proti zdržali sa prijaté. 140 za, proti zdržali sa prijaté prijaté. 141 za, musíme si to overiť. Overíme si 140. -ku. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 141 za, proti zdržali sa prijaté. 100 144 za, proti zdržali sa zamietnuté, 145, 46 za, proti zdržali sa zamietnuté. Overme si. 145, 146, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 143 za, proti zdržali sa zamietnuté. Overme si. Končím hlasovanie. Prijaté. Takže pán Castaldo za, proti, zdržali sa zamietnuté. Overíme, dobre. 142. Three missing. 3 hlasy chýbajú. Koniec hlasovania. Prijaté. Dobre, postrehnuté. 147, 148 za. Proti. Zdržali sa. Myslím, že zamietnuté. Overíme. E, dobre. Uvidíme, čo sa udeje. 147, 148 overujeme. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Zamietnúť. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa. Prijaté. 155 pantenok za, proti, zdržali sa zamietnuté. 156 za, proti, zdržali sa prijaté. 157 za, proti, zdržali sa prijaté. 158 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 159 za, proti, zdržali sa prijaté. 150, 160 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 161 za, proti, zdržali sa myslím, že zamietnuté. Uveríme? Nie. 162 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 164 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 163 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa, prijaté. Bože. 179 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 180 za, proti, zdržali sa, kontrolujeme, 180. Vote is closed. It's been kept. Koniec hlasovania. Prijaté 26 za 24 proti. Hlasovali ste neskoro, ale je to jedno, lebo ste tak či tak odhlasovali to, čo ste potrebovali. 179 za, proti, zdržali sa. Prijaté. 182, dve časti. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. 183 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 184 za, proti, zdržali sa prijaté. 185, 170, 195 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa prijaté. Ďalej kompromis 14 za, proti zdržali sa prijatí. 193 Milan Mon za, proti zdržali sa prijatí. 194 za, proti zdržali sa zamietnutý. 196 za, proti zdržali sa zamietnutý. 198 za, proti zdržali sa zamietnutý. Overíme. 198. Dobre, bola tu požiadavka na kontrolu 189. Zelený. 198. Koniec hlasovania. Prijaté. Petnáctka. Za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. Prijaté. ...219, e, pán Borgecio, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 220 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 221, 222 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 223 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 225 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 228 za, proti, zdržali sa, prijaté. 226 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 227 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Nie? 227 Hlasujte, prosím. Dva hlasy chýbajú. Koniec. Vlastne. Prijaté. U liberálov to je vždy plus alebo minus. 232 za. A čo teraz liberáli robia? Hlasujú za. Proti? Zdržali sa tak prijaté. To sa plne sústredím na liberálnu frakciu. 230 za. Proti? Zdržali sa zamietnuté. 229 za. Proti? Zdržali sa prijaté. 231 za. Proti? Zdržali sa. Overíme. 231. Končím hlasovanie. Prijaté. 233. Jo Leinen za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. Gomez. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Kompromis 16 za, proti zdržali sa prijatí. 254, 255 po častiach. Prvá časť za, proti zdržali sa prijatá. Druhá časť za, proti zdržali sa zamietnutá. Overiť. Dobre. Druhá časť. 254-255, e, druhá časť. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 247. Jale Lajnen Postbrokovačev za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Teraz jednotka za, proti, zdržali sa, prijatá. Dvojka za, proti, zdržali sa, prijaté. 11, za, proti, zdržali sa, prijaté. 4012 za, proti, zdržali sa, prijaté. 5 za, proti, zdržali sa, prijaté. 6 za, proti, zdržali sa, prijaté. 8 za, proti, zdržali sa. Overíme. Osmička, hlasujte prosím. Končím hlasovanie. Prijaté. 14 je bezpredmetná, 9 za, proti, zdržali sa, prijaté. 13 za, proti, zdržali sa, prijaté. 15 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 16 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 17 za, proti, zdržali sa, prijaté. 18 za, proti, zdržali sa, prijaté. Overíme. Dobre, overíme 18. Pán Leinen. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 17 za, proti, zdržali sa. Prijaté. 25, pani Lochbíler, za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 26 za, proti, zdržali sa. Prijaté. 30 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 27, 28 za, proti, zdržali sa. Socialisti hlasovali proti, tak potom je to zamietnuté. 29 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 34 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 31 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 32 nie, za, proti, zdržali sa zamietnuté, 33 za, proti, zdržali sa prijaté, 35 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 18 za, proti, zdržali sa prijatý. Štyridsaťtri pán Preda. Za, Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Takže záverečné hlasovanie o návrhu správy ako celku. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. 54, 45 za, 4 proti, 9 sa zdržali. Gratulujeme spravodajcovi pánovi Kovačovi. S ľutosťou vás musím informovať, že sa dostávame k poslednému hlasovaniu, bod číslo 15, rámec e, únie pre presídlovanie. Spravodajkyňou je pani Andrikiene. Želáte si niečo povedať, pani Andrikiene? Nie, dobre. Poďme na to. Pozmeňujúci návrh 19. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Takže nemôžeme pristúpiť k záverečnému hlasovaniu. 74. Za, proti, zdržali sa, prijaté. 74. Overíme. 74. Zdalo sa mi to byť jasne za, ale overíme. Nie, 74. Teraz overujeme 74. Ešte stále chýbajú dva hlasy. Jeden. Jeden. Spí. Koniec 30 za 24 proti. Prijaté. 74 teda prijatá. 76 e, pán Schaffhauser a priatelia za, proti. Zdržali sa zamietnuté. 77 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 78 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 79 za, proti, zdržali sa zamietnuté. jedno, 80 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pán Panceri, 81 za, proti, zdržali sa. Liberáli za? Tak, prijaté. 82, Valero. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 83 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Trojka, za, proti, zdržali sa, prijaté. 84 za, proti, zdržali sa, prijaté. 85-86 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 88 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 87 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 89 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Štvorka za, proti, zdržali sa prijaté. 90 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 5 za, proti, zdržali sa. To si skontrolujeme. The vote is closed. It's been carried. Koniec hlasovania. Prijaté. 91-92 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 6 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Number 93 in favor. Against. Uh, e, 93 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 95. Hlasovanie po častiach Prvá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. Druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. 96, 7, 97, 98 in favor. 96, 7, 97, 98 za, proti zdržali sa prijaté, 99 za, proti zdržali sa prijaté. In Favor, against, abstentions 99 za, proti, zdržali sa, prijaté. 101 za, proti, zdržali sa, prijaté. 102 za, proti, zdržali sa, prijaté. 8, nie, 102, aha, overíme. 102, pani Veržie. Hlasujte, prosím. And the vote is already closed. 23 to Konec hlasovania 23 za 31 proti jasne. Zamietnuté. Ďakujeme za radu. Osmička za proti. Zdržali sa. Prijaté. 103 za, proti zdržali sa. Zamietnuté. 104 za, proti zdržali sa. Zamietnuté. 105 in favor. Against. 105 za, proti zdržali sa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 Nie, to je bezpredmetné, koľko 103 bola. Takže nie. Takže teraz má Epitideus 107 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 9 za, proti, zdržali sa, prijaté. 108 za. Aha, to je bezpredmetné. Dobre. 9 bola schválená, takže teraz sme na 109. Kto je za 109? Proti zdržali sa prijaté. 110, pán Korin Mike. Za, proti, zdržali sa zamietnuté. Nie, 103 nebola e, schválená. 111, 112, 113 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 114 za, proti, zdržali sa zamietnuté.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 zdržali sa zamietnuté. Overíme 120. For disclose, it's been rejected. Zavreté hlasovanie zamietnuté. 120, 122 za, proti, zdržali sa. 30, teda 122 za, proti, zdržali sa. Prijaté. 121 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 123 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 11 a 124 za, proti, zdržali sa prijaté. 125 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 126 za, e, proti, 126 liberáli hlasovali za. Videl som, ako dvíhate ruky. Dobre, 126 skontrolujeme. Vote is closed. Koniec hlasovania, zamietnuté. Tak sa silno na vás sústredím. 127 in favor, against. 227 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 128 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 1230 in favor, against, 1230 za, proti, zdržali sa prijaté. A to je teda prijaté. Teraz 131 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 132 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 133 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 134 za, proti, zdržali sa prijaté. 135 za, proti, zdržali sa. Liberáli boli proti? Takže zamietnuté. 136 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 137 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 138, 139 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 13, 140, 141, 142, 143 za, proti, zdržali sa. Prijaté. 144 za, proti, zdržali sa. To tak či tak bezvedetné. 145 za, proti, zdržali sa. Prijaté. 147 až 150 za, proti, zdržali sa Zamietnuté. A overíme, dobre. 147 až 150. Close. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 151 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 14, 152, 153 za, proti, zdržali sa prijaté. 154 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 155 za, proti, zdržali sa prijaté. Hm, máme tu kompromis. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijatí. 161 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 163 za, proti, zdržali sa prijatí. 162 za, proti, zdržali sa prijaté. 164 za, proti, zdržali sa prijaté. 165 za, proti zdržali sa zamietnuté. 166 za, proti zdržali sa zamietnuté. 167 za, proti zdržali sa zamietnuté. 168 za, proti zdržali sa zamietnuté. 169 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 8, za, proti, zdržali sa prijatý. 175, za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 9, za, proti, zdržali sa prijaté. 178, za, proti, zdržali sa prijaté. 179 za, aha, overujeme 178. Ešte stále je tu požiadavka od EPP a to nemôžem odmietnúť. Zabili by ma na najvyššej schôzi skupiny, takže 178. Hlasujme. Tri hlasy chýbajú. Dobre, koniec hlasovania prijaté. Kde sme presne boli? 179 Valerov za, proti, zdržali sa prijaté 180 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 181 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 182 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 183 za, proti, zdržali sa zamietnuté.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 Koniec hlasovania. Zamietnuté. 194, pani Veržia, je to správne? Dobre. Za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 196 za, proti, zdržali sa. Prijaté. 195 za, proti, zdržali sa. Prijaté. 197 za, proti, zdržali sa. Prijaté. Zamietnuté. 199 pán Panceri. Za, proti, zdržali sa. Prijaté. 200 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 201 za, proti, zdržali sa. Prijaté. 202 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 203 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa prijatí. 208, 204, bolo schválené. Kompromis 10. Nikto ešte nie. Dobre, takže za, proti, zdržali sa prijatý kompromis 10. Teraz 208. Za. Proti. Zdržali sa prijaté. 209 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 214 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 20 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 21, 22 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 23 za, proti zdržali sa prijaté. 24 za, proti zdržali sa prijaté. 26, to je bezpredmetné, kompromis 1 za, proti zdržali sa prijaté. Kompromis 2 za, proti zdržali sa prijaté. Kompromis 3 za, proti zdržali sa prijaté Takisto prijaté. 42 za, proti zdržal sa pri, zamietnuté. 43 za, proti zdržali sa zamietnuté. 44 za, proti zdržali sa zamietnuté. 46 za, proti zdržali sa prijaté. 48, 49 za, proti zdržali sa zamietnuté. 51 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. Overíme. 51. Pán Panceri, hlasujte prosím. Končím hlasovanie, ale áno. E, Maritie, myslím, že niekedy, keď E, hlasujete za a ostáva ti palec dole, tak ma to troška irituje, lebo nevidím dobre na... Som krátko zraký. Strašne sa ospravedlňujem, možno by si mala, mohla mať nejakú vlajočku alebo tak. Kompromis 4 teraz. Kto je za? Proti? Držal sa. 3 a ten. Kompromis 5. Za? Proti? zdržali sa prijaté. 59 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Ale liberáli hlasovali proti, to vám garantujem. 59. No, hlasujte, prosím. E, jasne zamietnuté. 62 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 61 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 63 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 63. Hlasujte, prosím. Päť hlasov, chýba 3. 2, ale koniec hlasovania a prešlo. To bola kolkatka 63, teraz 64 za, proti zdržali sa zamietnuté, 66 za, pardon, 65. Práve ma informovali, že najskôr musíme hlasovať o 65. Ospravedlňujem sa, takže hlasujeme o 65. Za, proti, zdržali sa zamietnuté. A teraz 66 e, za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijatí. 69, e, opäť pani Veržia, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 70 za, proti, zdržali sa, prijaté, zamietnuté, pardon. 71 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 72 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 73 za, proti, zdržali sa prijaté. A teraz e, záverečné hlasovanie o stanovisku v pozmenenej doplnenej podobe. Hlasujte, prosím. Ešte jeden kolega nám spí. Koniec hlasovania, prešlo to 40 za 7 proti. 5 sa zdržali. Gratulujeme spravodajcovi. Vážení kolegovia, potom ako sme 100 minút veľmi produktívne hlasovali v tomto výbore, je to veľmi inteligentná úloha pre inteligentných ľudí. A teraz e, máme na programe bod 17 výmena názorov s pánom e, Petrikom Ký, výkonným rediteľom Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva. Vítajte na zasadnutí nášho výboru. Ospravedlňujeme sa, že ste museli trochu čakať. Nebolo to jednoduché. Pán Kini e, poprvýkrát prichádza na náš výbor. Minulý rok sa zúčastnil výmeny názorov e, na E, e, City a predložil správu o, o skupine na vysokej úrovni venovanej konfliktným zónam. Táto správa súvisela s veľmi nešťastným prípadom malajského e, lietadla, ktoré bolo zostrelené nad Ukrajinou e, Situácia e, okolo našich hraníc e, e, priamo ovplyvňuje životy našich občanov aj z hľadiska bezpečnosti pri ceste do zahraničia. Agentúra zohráva dôležitú úlohu pri podpore letectva, vrátanie vonkajších rozmerov. Tešíme sa na prezentáciu pána Ký a, a neotaláme s tým a odovzdám vám slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. E, ctení poslanci, vážené dámy, vážené dámy, pekné dobré ráno. Pre mňa je veľkou cťou a e, potešením, že môžem dnes e, predstúpiť pred váš výbor. Teraz by som veľ, chcel veľmi stručne sa predstaviť. Úvodom poviem, že naše poslanie spočíva v tom, aby sme chránili európskych občanov, pokiaľ ide o bezpečnosť letectva, chrániť ich aj z hľadiska environmentálneho, pretože do nášho mandátu spadá to, aby motory e, lietadiel, ktoré sa vyrobajú v Európe, boli e, ekologické. Mali by sme e, konsolidovať jednotný trh v Európe, a to tak, že budeme stanovať spoločné pravidlá pre prevádzkovanie e, v letectve a mali by sme chrániť európskych občanov po celom svete. E, približíme vám, ako to robíme. E, už na prvý pohľad e, je jasné, že nás zradili pred 15 rokmi, pracuje u nás 800 ľudí, ústredie je v, v Nemecku a máme svoje zastúpenie v Bruseli. Máme aj 4 asociované členské štáty, Švajcársko, Norsko, Island a Liechtensteinsko. Jednou zo špecifik eh, agentúry je to, že 70 našich nákladov pokrýva príslušné e, priemyselné e, odvetvia, 30 to je príspevok rozpočtu únie. Čiže gro našich aktivít sa realizuje spolu s leteckým priemyslom a za podpory tohto priemyslu naša medzinárodná úloha, a tu budeme mm, trošku detailnejší, zabezpečujeme, zaistíme bezpečnosť e, občanov únie na globálnej úrovni a podporujeme európsky priemysel. A bližšie podrobnosti vám predostriem o chvíľu globálne súvislosti, v ktorých pôsobíme to znamená, že bezpečnosť sa nekončí na hranicách Európskej únie. Musíme podporovať e, e, náročné normy po celom svete, E, už zo samotnej definície letectvo je e, medzinárodné a to znamená, že e, naši občania cestujú tam, kde sa využívajú naše výrobky, aby tam platili rovnaké bezpečnostné normy a musíme konať, keď je bezpečnosť našich občanov hrozená. To znamená, že keď cestujú s leteckou spoločnosťou, musíme sa uistiť, že letecké spoločnosti sú bezpečné, takisto aj letiska sú bezpečné a že príslušné úrady e, majú potrebný potenciál e, z hľadiska zistenia bezpečnosti. A napokon musíme podporovať e, európsky priemysel po celom svete. Naši kolegovia z Federálnej leteckej správy Spojených štátov majú mandát podporovať vedúcu úlohu Spojených štátov po celom svete. Našou povinnosťou je predovšetkým podporovať náš priemysel, naše odvetvie e, v snahe e, pôsobiť po celom svete. Ešte niekoľko podrobností e, o tom, ako konkrétne sa zhostujeme svojich úloh. Predovšetkým certifikujeme lietadla, ktoré sú prevádzkované leteckými spoločnosťami v to nie sú iba Airbusy, to sú Boeingy, Bombardier, aj menšie e, letadla a je možné, že v budúcnosti budeme e, certifikovať e, ruské, ale aj čínske lietadla. Certifikujeme všetky organizácie, ktoré poskytujú služby európskym leteckým spoločnosťam, či už ide o údržbu, keď nejaké letisko je niekde v Afrike, ju, údržbu robí spoločnosť, ktorá je certifikovaná našou agentúrou. Podporujeme bezpečnostné zoznamy Európskej únie, to sú naše zoznamy, ktoré uvádzajú nebezpečné krajiny a letecké spoločnosti, voči ktorým e, odporúčame e, európskym občanom, e, aby ich nepoužívali. Takisto schváľujeme všetky lety do Európskej únie, ktoré sú prevádzkované operátormi mimo Európskej únie. A napokon sme e, vytvorili e, osobitný mechanizmus e, upozorňujúci na konfliktné zóny. Už som o tom informoval tento výbor pred časom. Vieme, že sa konali nepriateľské aktivity proti E, civilnej leteckej dopravy počas e, uplynulých rokov. Po e, jednom roku ťažkých rokovaní členskými štátmi dohodli sme mechanizmus, ktorý pod zaštitu generálneho rediteľstva pre vnútorné záležitosti zhromažďuje všetky spravodajské informácie od všetkých členských štátov. Tieto informácie sa integrujú a e, sa jednotne analizujú z hľadiska možných hrozieb a teda upozorňujeme letecké spoločnosti členských štátov o takýchto hrozbách v rôznych krajinách. Počas uplynulého roku sme zverejnili 16 takýchto e, e, bezpečnostných bulletínov a to sú všetky spomenuté krajiny, táto aktivita nie je až taká populárna, pretože nie je e, dobre, keď Európa hovorí, že nie je bezpečné e, letať vo vzdušnom priestore krajiny, ktorá ho považuje za bezpečný. Ale musíme to robiť najmä na základe skúseností e, s tým, čo sa stalo nad Ukrajinou s malajským lietadlom, čo robíme na podporu našich bezpečnostných noriem po celom svete. Máme to šťastie, že máme e, e, projekty spolupráce financované úniou, ktoré spravujeme v mene Európskej únii. Únie, prepačte, a pomáhame e, viacerým krajinám, najmä v Afrike, aby pripravili svoje vlastné pravidla. Pred 20 rokmi sme mali iba jedné pravidla zo Spojených štátov. V súčasnosti e, sme na rovnakej úrovni so Spojenými štátmi a viaceré štáty sa rozhodli, že prejdú na európske pravidla. To je zoznam týchto krajín. Ukážem vám to aj na mape, aby to bolo e, viditeľnejšie. Samozrejme, tam patria všetky európske krajiny, schválili európske pravidlá, ale v juho-východnej Ázii na Blízkom východe, v Afrike a v Strednej Amerike. Máme štáty, ktoré sa rozhodli, že plne prejdú na naše pravidlá, čo je dobre pre celkovú bezpečnostnú úroveň, to je dobre aj pre náš priemysel, pretože používame rovnaké normy. A to sú regióny, kde e, prostriedky Európskej únie pod, pomáhajú E, e, príprave e, bezpečnostných norm v uvedených štátoch. Je to veľmi úspešné snaženie. Viaceré štáty sa obracajú na nás a žiadajú o pomoc pri príprave vlastných pravidel a vlastnej úpravy bezpečnosti leteckej prevádzky. Podporujeme takisto aj konkurenceschopnosť nášho priemyslu. Asi 80 Airbusov sa predáva mimo Európy. A podľa pravidel ICAO, akékoľvek lietadlo, ktoré je zaregistrované v tom ktorom štáte, musí byť certifikované v príslušnej krajine. A vo väčšine krajín ide o rizo-administratívnu záležitosť, čiže mm, sa akceptujú certifikáty EASA a v iných krajinách v Číne, Rusku, Japonsku sa e, e, v plnej miery e, prebieha proces certifikácie našich výrobkov. No, to znamená, že sa získava informácie o použitých technológiách. Podporujeme náš priemysel a členské štáty, ktoré akceptujú certifikáty ESA. Podpísali sme 130 pracovných dohôd teda dohod o to, ako spolupracujeme s tretimi štátmi, aby sme im boli nápomocní pri certifikácii našich lietadiel. Máme tedy bilaterálne dohody o vzájomnom uznávaní e, e, e, činnosti ASA a teda za Spojenými štátmi, Kanadou a s Brazíliou. V súčasnosti Únia rokuje o takýchto bilaterálnych dohodách, dohodách s Čínou a Japonskom participujeme na činnosti Medzinárodnej e, organizácie e, pre normalizáciu alebo organizáciami pre normalizáciu. Samozrejme máme aj e, menší vplyv než Spojené štáty, lebo v súčasnosti nemôžeme priamo financovať aktivity normalizačných úradov, zatiaľ čo Spojené štáty využívajú RTCA. Máme e, zastupiteľstva, ktoré e, podporujú e, náš priemysel. Máme štyri takéto zastupiteľstva. Jedno v Montreali, vo Washingtone, v Číne a najnovšie sme otvorili zastúpenie v Singapúre. 5 pracovníkov e, stále pôsobia mimo Európy a vrátanie e, vo federálnom e, úrade Spojených štátov. A záverom chcem sa vedriť aj k tomu, že v súčasnosti prehodnocujeme fungovanie našej agentúry, prebieha trialog medzi parlamentom, komisiou a radou. E, má to aj medzinárodný rozmer, e, ktorý sa posilňuje a umožňuje nám pôsobiť efektívnejšie medzinárodne. A veľmi pekne ďakujem vám za prejavy podpory, pretože je to v záujme našej agentúry, ale e, európskeho priemyslu. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem, pán Ký. A teraz e, slovo majú kolegovia, ktorí by sa chceli zúčastniť výmeny názorov. Najprv pán De Grandes v mene EPP. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. A vítam vás, pán Ký. Ďakujem veľmi pekne za vaše vystúpenie. Zvyčajne e, v tomto parlamente e, klademe mm, automaticky e, oprávnené otázky našim agentúram, pokiaľ ide o rozpočtovú kontrolu na strane únie o tom, či existujú nejaké možnosti vyhnúť sa takéto, takémuto dohľadu. Vo všeobecnosti mám pozitívny náhľad na činnosť našich agentúr, a počas takýchto diskusí s agentúrami podľa mňa je veľmi dôležité, aby sme efektívne pristupovali k zaisteniu e, bezpečnosti leteckej prevádzky. Nebudem sa e, venovať e, teraz problematike triálogu. Viem, že je to zložitý proces V minulosti sme už e, preberali tieto otázky aj vo vzťahu e, k e, článku 2.6 v súvislosti s Gibraltarom. Myslím si, že musíme k tomu pristupovať rozumne. V Španielsku súhlasíme s predstavou o nejakých dobrovoľných, e, dobrovoľných prijetých e, ustanoveniach. My sme hlasovali proti článku 109 aj proti delegovaným aktom, ktoré by sa mali použiť iba vo vzťahu k prílohám. A v tejto e, súvislosti by som e, vám chcel všetkým poďakovať. Som presvedčený, že pokračujúce práce budú efektívne. Svoje pripomienky by som chcel upremiť dvomi smermi. Musíme totiž požiadať e, alebo opýtať sa kolegov ohľadom, e, opýtať sa kolegov ohľadom jednostranných iniciatív Spojených štátov v súvislosti s práva e, e, nemožnosťou prevádzať e, notebooky na palube lietadiel. Toto jednostranné konanie má obrovské vplyvy. Neviem, či je to spôsobené nejakými vrtochmi súčasného amerického prezidenta, alebo či je to odôvodnené, ale je dôležité zaistiť koordinovaný postup v tomto smere. Nemôžeme akceptovať e, takéto rozhodnutia s ďaleko siahlými dôsledkami bez toho, aby sme sa k tomu mohli vyjadriť. Je tu aj ďalšia správa alebo záležitosť, e, ktorá sa týka e, certifikácie bezpečnostných zariadení. Zdá sa, že je to zablokované e, e, v rade v súvislosti s e, príslušnými nákladmi, ale z hľadického hľadiska nie je možné to akceptovať v súčasnej dobe, najmä v súvislosti so situáciou, keď otázky bezpečnosti majú mimoriadný význam. Je veľmi dôležité, aby sme mali jasné stanovisko keď vidíme návrhy, ktoré priamo ovplyvňujú e, autoritu agentúry EASA. Bol som spravodajcom v e, e, iniciatívnej správe o nových technológiách a možnostiach. Mm, venovali sme sa technickým aspektom bezpečnosti a technológia nie je problémom. Problémom sú zdroje zdroje, ktoré sa vyčlenujú na zaistenie bezpečnosti. A vzhľadom na e, e, celkové znepokojenie e, v súvislosti so zraniteľnosťou letectva, s tým, že je takmer nemožné plne zaistiť bezpečnosť leteckej prevádzky v kontexte teroristickej činnosti, bez ohľadu na e, e, to, odkiaľ e, pochádzajú takéto teroristické útoky, je potrebné zistiť nutné investície na to, aby sme pôsobili proti týmto hrozbám. A myslím si, že by bolo vhodné zobrať európske stanovisko a uviezť to do súvislosti s medzinárodnými súvislostiami. Domňujeme sa, že komisia by sa mala chopiť tejto iniciatívy a rozšíriť e, uvedený návrh, predložiť ho medzinárodnému spoločenstvu, ktoré ako celok dokáže podporiť e, bezpečnosť e, leteckej prevádzky. To sú hlavné otázky na pána Kýho, i keď sú tu mnohé ďalšie záležitosti, ktorým sa zrejme budú venovať ďalší kolegovia. Ďakujem pekne, pán Grandes. E, máme nejaké ďalšie, mm, ďalších záujemcov? Mám tu Líbe. Nemáme e, tak často príležitosť rozprávať sa s pánom Kim. Malo, to, e, malo kedy sa to tak stane v našom výbore, takže nemáme tu žiadne ďalšie žiadosti o slovo. Pán Ký, môžete reagovať. Ďakujem veľmi pekne. Nebudem teraz rozbehať E, diskusiu ohľadom vašich pripomienok k trialógu o, o tejto záležitosti v súčasnosti roku. Pokiaľ ide o rozhodnutie, prípadne možné rozhodnutie Spojených štátov zakázať e, e, e osobné elektronické zariadenia na palube lietadiel v súčasnosti, e, diskutujeme o tom s našimi protiažkami v Spojených štátoch Eh, aby sme eh, eh, posúdili príslušné rizika. Ak v súčasnosti veľký počet laptopov sa bude prevožať v nákladnom priestore, totiž ako vieme, litové batérie majú určitú tendenciu k spontánnemu vznieteniu za určitých podmienok Domnievame sa, že je to e, zvládnutelné, keď máme, dajme tomu, jeden izolovaný e, kus, ak budeme mať stovky e, laptopov, notebookov v nákladnom priestore, považujeme to za značnú bezpečnostnú hrozbu. Takže analizujeme to a zvažujeme možné opatrenia, ktoré sa budú musieť urobiť v prípade vyhlásenia takéhoto zákazu Diskutujeme o tom s kolegami zo Spojených štátov a s e, predstaviteľmi ostatných regiónov. Tým sa dostávam k prepojeniu medzi otázkami e, e, ochrany a bezpečnosti. Ako ste spomenuli, pán kolega, existujú určité problémy v súvislosti so všetkými aspektmi bezpečnosti z hľadiska zistenia spoločného európskeho prístupu. Existujú e, viaceré aktivity na národnej úrovni, napríklad v oblasti certifikácie bezpečnostných zariadení. Považujeme za normálne, keď e, e, vnímanie hrozieb nie je rovnaké vo všetkých krajinách únie, takže je v pohode, keď existuje aj národná zložka, ale máme aj spoločný európsky základ. Napríklad, keď sme hovorili o konfliktných zónach, Dohodli sme sa s viacerými spravodajskými eh, agentúrami v Európe o tom, že budeme eh, si vymeniať isté informácie. Domnievame sa, že dokážeme eh, toho urobiť viac, aby sme zaistili spoločný prístup Európy z hľadiska fyzickej a inej bezpečnosti. Myslím si, že na základe analýzy hrozieb Eh, aj o eh, prítomnosti osobných elektronických eh, zariadení na palube dokážeme dospieť k nejakému optimistickému rozuzleniu do budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán Ký. Nemáme žiadne ďalšie otázky alebo pripomienky. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste sa dostavili. Prajem vám šťastný návrat do Kolína a ďakujeme za vašu prácu. So, colleagues, we... Kolegovia, takže môžeme teraz prejsť k bodu, ktorý bol oddialený ešte včera večer. Je tu debriefing delegácie AFED. Bol tu výlet na Južný, do Južného Kaukazu, ako viete. Bola tu ad hoc misia do takých krajín ako Azerbajdžan, Gruzinsko a Arménsko minulý týždeň 22 až 26. Bolo tam 8 členov. Išiel so mnou pán Tokeš, pán Mamikins, pán Džambacký, pán Weigl, pán Scholz a pani Hautala. Naša delegácia mala skutočne plný program, pretože boli sme tam iba 4 dní a navštívili sme 3 krajiny. V všetkých troch krajinách sme sa stretli aj s prezidentami, s ministrami zahraničných vecí, s predsedami parlamentov alebo podpredsedami s predsedami výborov pre zahraničné záležitosti, stretli sme sa s členmi vládnúcich stran, ako aj z opozície, predstaviteľ občianskej spoločnosti, aktivistami pre ľudské práva, veľvyslancami a aktivistami medzinárodných organizácií. V Gruzinsku sme navštívili aj južne, administratívne oblasti Južného Osecka a Navštívili sme aj projekt, ktorý financuje Európska únia, bola to škola a potom sme mali tri tlačové konferencie v každej krajine. Posledné tlačové vyjadrenie bolo na výbore, na stránke výboru AFED zverejnené. Chcel by som zdôrazniť, pokiaľ ide o Azerbajdžan, že naša návšteva bola vlastne demonstrácia otvoreného dialogu medzi Európskym parlamentom a parlamentom v Azerbajdžane A Európsky parlament sleduje rokovania o novej dohode medzi Európskou úniou a Azerbajdžanom a potom, keď tieto rokovania prebehnú, budeme musieť vyjadriť sa súhlasne alebo nesúhlasne. Zdôrazňujeme, že časti tejto dohody spočívajú na našich spoločných hodnotách ako demokracia, ochrana ľudských práv, základné slobody, to sú všetko veľmi dôležité a rovnako dôležité e, časti tej dohody, ako aj v hospodárskej otázke. Pokiaľ ide o Gruzínsko, tam sme sa jasne vyjadrili, že Gruzínsko je takým hlavným e, štátom z tohto regiónu. Urobili sa tu veľké pokroky a vítame skutočne aj pokiaľ otázku implementácie asociačnej dohody. Zároveň Podporujeme vládu v Pilisi, aby pokračovala v týchto úsiliach, predovšetkým pokiaľ ide o reformy justície, boja proti korupcii a pokiaľ ide o ochranu menšín. A takisto sme vyjadrili našu podporu, pokiaľ ide o zvrchovanosť Gruzinska a pokiaľ ide o územnú celistvosť. A pokiaľ ide o Arménsko, otázka Náhorného Karabachu bola na programe takmer všetkých stretnutí, tak ako to bolo aj v Azerbajdžane aj tu sme opakovane pripomínali naše stanovisko Európskej únie k tejto záležitosti. Citujem, status quo je neudržateľné a konflikt nemá vojenské riešenie a vyžaduje si politické ujednanie na úrovni medzinárodného práva. Európska únia naďalej podporuje mediačné snahy a návrhy na úrovni OEC, kde spolupredseda, kde to je na úrovni minských dohôd Európsky parlament takisto sa bude musieť k tomuto vyjadriť. Vieme, že Arménsko je súčasť Euroazijskej únie a naše východné partnerstvo je dôležité a na záver sme aj v tejto krajine podporili vládu, aby sa robila aby sa robil reformný proces, pokiaľ ide justíciu, boj proti korupcii, podporujeme vytváranie podnikateľského prostredia, aby sa zvýšil, zvýšila otázka zamestnanosti, pokiaľ ide o mladých ľudí. A teraz, predtým, než dám slovo ešte ďalším členom našej delegácie, tak by som chcel sa skutočne poďakovať SOVČ, predovšetkým tým trom veľvyslancom v Baku, Tbilisi a Vierevane, ako aj ich týmom, ktoré skutočne zabezpečili veľmi dobrú podporu pre tú misiu a skutočne nás veľmi dobre informovali a chceme sa takisto poďakovať aj sekretariátu AFED za výbornú prípravu a že tá práca veľmi dobre prebehla, aj keď sme tam boli. Takže to je z mojej strany všetko. Teraz by som dal slovo kolegom, ktorí sa takisto zúčastnili na tomto výlete a ako prvý dostane slovo nasledovný rečník. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Myslím, že ste popísali veľmi dobre našu návštevu. Naša návšteva bola veľmi dobre zorganizovaná. Máme teraz taký širší obraz ohľadne tej situácie v týchto krajinách a myslím si, že dopad tejto návštevy bude pravdepodobne silnejší, predovšetkým pokiaľ ide o posilnenie vzťahov s parlamentom a tento signál z našej strany bol sprostredkovaný, že chceme zohrávať v tomto regióne významnejšiu rolu. Ďakujem pekne, pani Mamikins. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem hovoriť po lotyšsky. Ďakujem pekne. Lotyši majú v Gruzinsku svoju diasporu, takže je tam naša komunita, ktorá, a to súvisí ešte s históriou ešte z 18. storočia. Súhlasím teda s tým, čo ste povedali, pán predseda. Gruzínsko je vedúcou krajinou, pokiaľ ide o program pre východné partnerstvo. Splnila táto krajina všetky podmienky, ktoré sme od tej krajiny očakávali. Skutočne sa snažia robiť všetko preto, aby boli krajinou ako ostatné členské krajiny Európskej únie. Ale Azerbajdžan a Arménsko tu súhlasím aj s tým, čo povedal pán McAllister, že vojenské riešenie nie je riešením pre konflikt na Hornom Karabachu. A tá posledná otázka, ktorá tu odznela na adresu pána prezidenta v Arménsku, pokiaľ ide o rozšírenie toho stretnutia, predlženie nášho stretnutia o ďalších 40 minút, to preukázalo to, že súčasná situácia bude pravdepodobne pokračovať a ďalej. Prečo o tom teraz hovorím? Pretože vieme, že územná celistvosť je podporovaná zo strany Európskej únie, ale prezident Arménska hovoril so mnou o tom, ako krajina si chce zvoliť svoju vlastnú cestu a možno a keď som sa spýtal prezidenta, tak nám pripomenul nám, Lotyšom, aby sme nesnívali, že ani my sme nesnívali svojho času v 89. o nezávislosti, ale podarilo sa to. Takže z politického hľadiska to nie je žiadne vojenské riešenie. Táto súčasná situácia bude pokračovať aj ďalej. A chcel by som iba pripomenúť, to, čo povedali už viacerí diplomati, že je lepšie mať 10 rokov rokovaní ako jeden deň vojny. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Mamikin, s ďalším rečníkom, pán Šolc. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja poviem iba nasledovne. Chcem sa poďakovať SVČ, ako aj veľvyslancom, ako aj zamestnancom delegácie v týchto troch krajinách, ako aj zamestnancom nášho sekretariátu, ktorí skutočne všetci odvedli veľmi dobrú prácu v rámci tohto komplexného programu. Chcel by som to doplniť iba o dve pripomienky. Principiálne súhlasím s tým, čo tu odznelo. Chcem povedať, áno, nie je tu žiadna alternatíva. Treba mierovo rokovať ďalej, pokiaľ ide o riešenie konfliktu na Hornom Karabachu. A tie rozhovory, s niektorými predstaviteľmi, mali sme teda príležitosť stretnúť sa aj s utečencami z toho regiónu v Baku a v Azerbajdžane, je úplne jasné, že to riešenie môže vzísť iba zo spoločnosti samotnej, preto by sme to nemali iba nechávať na pleciach politických predstaviteľov v tých krajinách, na pleciach zahraničných diplomatov. Musíme jednoducho robiť zvýšenú osvetu v takom zmysle, aby spoločnosť samotná sa reorganizovala. Myslím, že to by možno bol najlepší prístup, ako nájdeme riešenie na tento veľmi dlhotrvajúci konflikt. A týka sa to aj Južného Osecka a Abcházska. A ďalšia pripomienka. Po všetkých krajinách sme mali stretnutia zorganizované aj s predstaviteľmi občianskej spoločnosti, ktorí vykonávajú veľmi dôležité úlohy pokiaľ ide o politické práva, pokiaľ ide o tie reformy v oblasti justície, pokiaľ ide o posilňovanie tých systémov justičných a právnych. Ale ja som si všimol a možno ostatní členovia delegácie budú môcť súhlasiť s tým, že niekedy ten dojem vznikol taký, že to nie je až, že tí predstaviteľi občanskej spoločnosti nie sú až tak úzko spojení so spoločnosťou ako tako. To znamená, do akej miery sú priamo zaangažovaní v plnení tých e, požiadaviek spoločnosti. Myslím, že v budúcnosti musíme jednoducho zobrať do aj to, že odzrkadľujú nie iba politické slovanie zo strany Európskej únie, ale aby skutočne sa snažili tie jednotlivé e, potreby spoločnosti ktoré sa takýmto spôsobom dostanú na úroveň tých rozhovorov, pretože to je veľmi dôležité pre ďalší rozvoj spoločnosti. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Šolc. A teraz pani Hautala. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne za vynikajúcu e, organizáciu tohto výletu pod vašou taktovkou. Ja som bola rada, že som tam mohla byť za Európsky parlament. V týchto troch krajinách a myslím, že to bola vynikajúca príležitosť pre nás všetkých, aby sme jednoducho nahliadli do všetkých týchto troch krajín a mohli trochu porovnávať, hoci všetky tri krajiny majú určité vlastné osobitosti a iné situácie. Ja mám pocit, že Azerbajžan začína teraz tie rokovania o e, partnerskej dohode a táto krajina si musí uvedomiť, že Európsky parlament bude zdôrazňovať občianske slobody a ľudské práva a vlastne naša návšteva sa diala počas tretieho výročia rozsudku Európskeho dvora pre ľudské práva, pokiaľ ide o prípad Ilgara Mamadova, ktorý je ešte stále vo vezení, odhľadnúť od skutočnosti, že tento súd prijal taký rozsudok, že by mal byť prepustený. A nie je jediným, kto je vlastne vo väzení za svoje politické aktivity. Myslím si, že musíme podporovať komisiu a SVČ, aby sa stanovili benchmarky, pokiaľ ide o rokovanie, aby sme nezabúdali na tieto dôležité aspekty našich vzájomných vzťahov. Pokiaľ ide o Arménsko, nová partnerská dohoda komplexná vlastne už sa spustila, takže sme sa dostali ďalej a myslím, že môžeme očakávať od Arménska, aby aj naďalej táto krajina podporovala transparentnosť a demokraciu, keď teraz už tam majú parlamentný systém a vidíme, že to takisto podporuje tú demokratickú dimenziu spoločnosti. Ja som bola predstaviteľom poslednej pozorovateľskej misie pri voľbách a dúfam, že SVČ komisia bude naďalej zdôrazňovať tú skutočnosť, že hoci teda my ako Európska únia sme investovali zhruba 7,5 milióna eur, pokiaľ ide o volebnú technológiu, musíme jednoducho venovať pozornosť aj tomu, čo sa deje mimo hlasovacích miestností, kde aby tá jednoducho politická kultúra trochu dozrela, aby tam nebolo nejaké zastrašovanie alebo kupovanie hlasov. Pokiaľ ide o Gruzinsko, teraz sme sa zhodli na tom, že to je taká prvá krajina z tohto regiónu, ale nesmieme zabúdať na to, že prednedávnom to bolo práve Moldavsko a vidíme, ako to dopadlo. Takže jednoducho podporujme túto krajinu aj ďalej Niektorí hovoria, že nie sú iba prvou krajinou, ale aj jedinou krajinou, takže musia ešte urobiť tie justičné reformy, aby sa to všetko podarilo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne Heidi a ďalším rečníkom za Aldi je pán Javier Nacht. Ďakujem. Ten konflikt v tejto zóne je konfliktom, ktorý má dopady na nielen tento región, ale aj ďalej vojna na Náhornom Karabachu, treba to jednoducho vnímať v kontexte. V podstate z politického hľadiska tá, tento konflikt patrí do Azerbajčanu. Pokiaľ ide o územnú celestvosť, vidíme, ako tu došlo k porušeniu týchto princípov. Pokiaľ ide o Osecko, tak to je taký istý princíp. Avšak, keď v Kosove E, sa prijal Helsinský dohovor, tak toto nebolo akceptované a my sme hovorili, že to nesmie dotyk, nesmieme to otvárať, pretože to je pandorina skrinka. Keď Azerbajdžan e, vyhlásil nezávislosť alebo Gruzínsko v prípade Gruzínska takisto sa, takisto sa tam vtedy povedalo, že sa nebude akceptovať aby tu došlo k integrácii niečoho toho, čo v svojho času v Sovietskom zväze bolo úplne nerelevantné. Takže neakceptovalo sa riešenie pre Osecko a pokiaľ ide o minský proces, tak tam Francúzsko a Spojené štáty americké boli tými krajinami, ktoré boli ako keby také gestorské, pokiaľ ide tento konflikt, takisto tu boli určité filozofické vyjadrenia, pokiaľ ide teritoriálnu celistvosť a zároveň sa zistilo to, že vlastne Eh, tie jednotky, ktoré tam obsadili, boli stiahnuté a tá situácia v Národnom Karabachu je momentálne taká, alebo mala by byť taká, aby zodpovedala skutočne vôli ľudí, ktorí tam žijú. Takže Helsinki, dohoda z Helsinik ako keby sa dávala bokom a musíme sa jednoducho pozrieť skôr na ten princíp samourčenia, musíme ho dať pred princíp teritoriálnej celistvosti. V Arménsku sa to takisto uplatnilo. Ale otázka teraz, ktorú máme, je, že kde vlastne tá mierka je stanovená. Identickú situáciu máme vo viacerých prípadoch. Máme tu Náhorný Karabach a Osecko. Je to skutočne identický, identická situácia a hovorí sa o tom, že by tu mohlo dôjsť k určitému odlúčeniu. Prečo neakceptujeme v Osecku to, čo sa akceptovalo v Náhornom Karabachu? Prečo sa to potom nemôže preniesť rovnako aj na prípad Krymu? Je to skutočne vynimočný proces, ide tu o subverzívny proces, ktorý sa tam momentálne deje. Máme teda na malom území riešenie, ktoré sme akceptovali, ale podľa mňa je to riešenie na princípe tej pandorinej skrinky, Opakovane sa hovorí, že čo vlastne chce e, Európska únia, čo očakáva, čo potrebujeme na to, aby sme vôbec urobili nejaké kroky k riešeniu. Ako je teda možné, že sme sa dostali k pozícii nejakého koncenzu, pokiaľ ide o náhorný Karabach, ale v prípade Krymu to je jednoducho neakceptovateľné. Ide o univerzálne hodnoty a otázky. Nemôžeme to raz riešiť tak a v druhom prípade zasa inak. To, čo sa deje v náhornom Karabochu, tak to je vlastne prvý krok e, smerom k tomu, čo sa napríklad deje aj na Kríme. Jednoducho je to tak. A pokazujem tu na to anexiu Krymu, ale čo sme urobili v Náhornom Karabachu. Ďakujem pekne za, vašu, za vaše vyjadrenie, pán Nart. A pokiaľ ide o ten debriefing našej misie, sú tu ešte nejaké ďalšie pripomienky? Otázka, pán Gáler. V Gruzínsku ste mali nejaký dojem, pokiaľ ide o tie rozhovory ohľadne ústavných zmien, v tom zmysle, že či tu je nejaký široký koncenzus, ktorý by e, išiel nad rámec tých e, dvoch, dvojtretinovej väčšiny vládnúcej strany, aby skutočne tam bola aj opozícia, alebo či tu ide skôr takú konfrontačnú diskusiu, pokiaľ ide o ústavné zmeny. Tá téma, pokiaľ ide o ústavné zmeny, o tom sa hovorilo nie len na úrovni Rozhovor s predstaviteľmi vlády, pokiaľ ide o ministra pre spravodlivosť. Boli sme v kontakte s predstaviteľmi opozície, tromi, Európsky sen, Zjednotené Gruzinsko a takisto Patrioti Gruzinska. My sme apelovali na to, aby sa dosiahol konsenzus a nielen pokiaľ ide o ústavné zmeny, ale pokiaľ ide o reformy volebného systému. A teda ten môj dojem bol, taký, že vláda a opozícia majú záujem na spolupráci na tých základných princípoch. Chce niekto možno k tomu niečo doplniť? Pokiaľ ide o volebné právo, tam sme vždy odporúčali vládnym grémiam, aby sa dodržiavali odporúčania Benátskej komisie. Myslím, že Ja si myslím, že je dobré, aby ten nový parlament už pred Vianocami vlastne povedali, že sa zaviazali plniť tie odporúčania Benátskej komisie a boli tu určité diskusie, ktoré prebehli. Ak to, neviem, či to pokrýva všetky aspekty politického života, ale myslím si, že to je dobrý záväzok. Ďakujem pekne. Ešte jedna vec. Ten výlet našich troch kolegov do Náhorného Karabachu bol aj témou tých tlačových vyhlásení nielen v Baku, ale aj India vždy sme reagovali rovnakou odpovedou. Členova Európskeho parlamentu majú možnosť cestovať, môžu v podstate robiť to, čo chcú, ale títo traja kolegovia, ktorí išli do Náhorného Karabachu, nemali právo nejako vyhlasovať alebo menej Európskeho parlamentu sa vyjadrovať, pretože tam išli vlastne na svoju vlastnú pes a teraz musia jednoducho znášať dopady, ktoré to prináša. A takisto viete, že nie len ja, ale takisto aj pani Hautala a pán Karim. Takisto sme napísali list azerbajdžanskému parlamentu, ako aj arménskému parlamentu a jasne sme naše stanovisko zdôraznili. Dobre, takže ďakujem veľmi pekne. Teraz sa dostávame k zasadnutiu rozšíreného bíra, ale predtým, než to urobíme, tak by som vám chcel povedať, že pokiaľ je bol číslo 12, ďalšie zasadnutie bude 19. júna od 3 od 3. do 6.30 a aj nasledovný deň a obe zasadnutia sa budú konať v Bruseli.